pristúpiť k hlasovaniu. E, ďakujem bardzo, isto to wyraz uznania. Ďakujem aj za prejav e, uznania, ak to správne chápem. Prvým bodom nášho hlasovania je správa pani Patricii Šulín. Týka sa to rozhodnúť stretnutia Európskeho fondu, eh, parlamentu, Európskeho parlamentu a rady, pokiaľ ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii medzi Európskym parlamentom a komisiou. Eh, eh, reagoval na to výbor pre rozpočet. Prístupme prosím k hlasovaniu. Budeme hlasovať podľa mien. Kto je za prijatie tejto správy, prosím, zdvihnite ruku a stlačte gombík. E, kto jest e, przeciwny? Kto je proti? E, oczywiście jest to roll call.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 Dostali sme kvalifikovanú väčšinu, hlasovali vyše tri petiny poslancov, tým pádom správa je prijatá. Prejdeme na ďalšie hlasovanie. Správu vypracoval pán Paul Rubik. Týka sa rozhodnutia Európskeho parlamentu a rády, pokiaľ ide o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii v súlade s bodom 13 z dňa 2. 2013 medzi Európskym parlamentom, radou a komisiou, pokiaľ ide o rozpočtovú disciplínu a riadenie financií. Toto hlasovanie je podľa mien.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 Eh, uruchomenie Európskeho fondu Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globálnej globalizácii. Me, menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Hlasovanie je ukončené. E, sme sprawozdanie. Správa bola prijatá, ďakujem pekne. A posledné hlasovanie e, pani Izabel Toma. Týka sa mobilizácie Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii. Udelil by som teraz hlas pani spravodajkyni, pani Izabel Toma. Nech sa páči. Madame Pani poslankyňa, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseba. Keď vidím čo sa tu deje. Chcem však pripomenúť, že 25. apríla Francúzsko podalo žiadosť o mobilizáciu Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii vzhľadom na plán reštrukturalizácie firmy PSA Ide o vyše 2300 zamestnancov, ktorí dodnes ešte nenašli prácu, sú stále nezamestnaní. Tento plán je vytvorený práve na to, aby sme im pomohli nájsť zamestnanie, preto sa chcem poďakovať pánom poslancov za to, že tento plán schvália. Ďakujem, pán predseda. Merci beaucoup, madame. Ďakujem, pani poslankyne. Budeme hlasovať. Je to menovité hlasovanie. Otváram hlasovanie. Kto je za?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 Kto sa zdržal? The vote is closed. Hlasovanie je ukončené. Ogłaszam wyniki. Vyhlasím výsledky, hlasovanie je ukončené, je platné, správu sme E, prijali. Ďakujem vám. Zaviešam posiedzenie do godziny. Ukončujem teraz schôdzu. Stretneme sa opäť o 15. Prajem vám dobrú chuť.